že tento že by sme mali ukončiť také, takúto pomoc Afganistanu čo najskôr. Ďakujem pekne. Takže týmto príspevkom uzatvárame túto diskusiu a hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Teraz prejdeme k nasledovnému bodu programu. Ide o správu pani Nicole Kiel Nielsen v súvislosti s vykonávaním stratégie EÚ pre Strednú Áziu slovo dostane spravodajkyňa pani Nicole Kill Nielsen, aby nám prezentovala za 4 minúty túto správu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. 4 roky po uh, začiatku tejto uh, stratégie Európska únia et- zaetablovala pravidelný a stabilný dialog o ľudských právoch, boli aktivované programy pre podporu prioritných oblasti, avšak vo svetle arabskej revolúcie a v kontexte zásahu medzinárodných jednotiek v Afganistane pokračovali i tragické udalosti e, v roku 2010 v Kyrgyzstáne a naše možnosti našej stratégie sú obmedzené. Čiže je dôležité urobiť hĺbkovú analýzu. Revízia tejto stratégie sa má vykonať v roku 2012. Má sa ňou zaobrať Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Je dôležité, aby sme v skutku zhodnotili efekt programov, ktoré by boli prispôsobené rozvoju v tejto oblasti. Chýba nám vizibilita, viditeľnosť. E, nie je to veľmi priehľadné strategické prostriedky sú veľmi skromné. Nedostatočným spôsobom podporujeme občianskú spoločnosť, nezávislé médiá, spolo- e, subjekty, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva. Príjemcami našich prostriedkov z Európskej únie boli doposiaľ skôr organizácie alebo nadácie, ktoré boli založené zo strany vlády a nie mimovládnych organizácií. Je dôležité pristupovať takým spôsobom, aby sme podporovali rozvoj ľudských práv, aby sme podporovali regionálnu spoluprácu. Naše iniciatívy a projekty by mali mať cieľ podporu, podporovať ľudské práva a rozvoj demokracie. Európa je západným partnerom pre tieto krajiny a my máme obavy zo strategickej polohy, ktorá bola zrejme prioritná a geopolitické otázky stali nad ľudskými právami doposiaľ. Ukazuje nám to aj arabská jar. Je dôležité, aby sme neopakovali chyby, ktoré sme už urobili a aby sme lepším spôsobom reagovali na politické zmeny a nesmieme podporovať etnické konflikty v Strednej Ázii, ktoré hrozia. Kazachstan viac ako 6 mesiacov. Uh, pokiaľ ide o ropu, uh, Ďalšie e, sú tu štrajky, represie. Predčasné voľby sa budú konať 15. E, januára. Budú e, pri obrovských sociálnych represiách je to bezprecedentná situácia. Je dôležité, aby sme mali odvahu a povedali kazašským orgánom, že Európska únia vyvodí dôsledky z tohto vývoja v rámci budúceho vyjednávania o partnerstve a spolupráci. Správa Whitewatche, ktorá bola včera zverejnená, hovorí dokonca o mučení, o hrôz, hrozných praktikách e, v uzbeckých väzeniach v Taškentu. E, obhajcovia ľudských práv boli zatknutí. Pani Ashton sme upozornili v našom parlamente na to, že je dôležité, aby ľudské práva sa stali pilierom našich zahranično-politických krokov. Čiže žiadame zrevidovať našu politiku voči Strednej Ázii. Som veľmi hrdá na to, že tento parlament e, stanovil kondicionalitu a diferenciáciu, ktorá sa stala jadrom nášho nového prístupu a doporučujeme posilniť podporu občianskej spoločnosti a nezávislých médií. Európska únia nemôže e, byť poctivá v jednej časti sveta a potom neuplatňovať svoje hodnoty v inej časti sveta. Je potrebné podporiť regionálnu spoluprácu. Je dôležité, aby sme zjednotili náš postup, aby sme sa snažili zabraniť etnickým konfliktom. Veľké množstvo problémov a zbranie, obchodovanie s ľuďmi, neustále ohrozenie slobody a to je dôležité zmeniť a z tohto dôvodu je našim odporúčaním, aby Európska únia zohrávala istú úlohu sprostredkovateľa, mediátora, aby bolo vytvorené ad hoc parlamentné fórum a aby Európska únia ustanovila delegáciu za účasti Európskeho parlamentu, ktorý bude parlament, e, spolupracovať s piatimi parlamentmi v Strednej Ázii a mohli sme sa podeliť o súskenosti s kolegami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz bude Catch the Eye. Máme tu uh, poslancov, uh, pán Kerry, nech sa páči. Good Ďakujem veľmi pekne. Mne sa celkom pozdáva táto správa. Myslím si, že má čo ponúknuť jednak z hľadiska európskej stratégie, ale najmä v tých konkrétnych piatich štátoch, o ktoré tu ide. Musíme si uvedomiť, že odkedy e, táto stratégia e, sa vyrobila v roku 2007, Unia dosiahla značný pokrok v Strednej Ázie a to musí pokračovať. Dokážeme pomôcť pri vylepšení E, e, života ľudí, počnúť správnym štátom, ľudskými právami, kvalitou vody, dopravou, energetikou a podobne. A mali by sme využiť túto príležitosť. Táto oblasť má pre nás strategický význam a myslím si, že tým, že budeme e, vyvieť užšie vzťahy s nimi, pomôžeme celej oblasti a bol by som e, rád, keby sme videli pravidelné samity medzi Úniou a Strednou Áziou. Mali by sme potom lepší prehľad o tom, aký pokrok treba dosiahnuť do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Kelly. Pani Tikau, nech sa páči. Existuje značný uh, uh, uh, obchodný potenciál a a mm, takisto potenciál z hľadiska energetickej bezpečnosti a vzhľadom na vzájomné e, mm, e, záujmy e, krajín Strednej Ázie a Únie z hľadiska e, mm, zabezpečenia environmentálnej a energetickej stability. E, m, Musíme zabezpečiť podporu našim programom e, v oblasti Kaukazu, Čierneho mora, e, E, v tejto oblasti máme e, veľké zásoby e, plynu a podporujem projekt plynovodu Nabucco, ktorý umožní dopravovať plyn z strednej úzie do Európy. To podporí energetickú bezpečnosť. 3,5 milióna ľudí žijú v krajinách bohatých na ropu a plyn. Musíme zabezpečiť náležité riadenie týchto zdrojov, ktoré dokážu vytvoriť príjmy znižiť chudobu a preto podporujem dlhodobé dohody, ktoré môžu zabezpečiť aj environmentálnu udržateľnosť, ako je transparentnosť e, ťažobného priemyslu. Ďakujem veľmi pekne. Pán, van, pani Vanu, ďakujem pekne, e, pani predsednička, vážený pán komisár. Bohužiaľ existujú viaceré skutočnosti, ktoré preukazujú, že ľudské práva sú nadalej porušované v Kazachstane. Viem, o čom hovorím. 26. oktobra v Kazachstane eh, kameraman bol eh, zadržaný E, novinárom sa braní vo výkone ich povolenia od roku 2007. E, dostávame e, veľmi vážne informácie o tom, čo sa deje v Kazachstane a v susedných štátoch. Samozrejme, to je veľmi dôležité. Nie je žiadna náhoda, že keď zaistujú novinárov, berú im počítač o napríklad štrajkoch v oblasti ťažby ropy. To sú iba niektoré príklady E, e, prenasledovania zo strany úradov a vyzývam komisiu, aby rozhodne odsudila takéto postupy a zohľadnila to, keď bude rokovať mene Európskej únie. Takéto snahy o zníženie, e, obmedzenie slobody tlače podporujem predstavu o, o okrúhlom stole, ktorý by mali zastupovať úrady Kazachstánu, pracovníkov ropného priemyslu s tým, aby sa vyriešila situácia. Pán Boris, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za predloženú správu. Som členom delegácie pre vzťahy so Strednou Áziou a e, súhlasíme s princípmi tejto stratégie, avšak v oblasti ľudských práv treba zodpovedať otázku, či chceme byť globálnym eh, hráčom, ktorý bude podporovať slobody a ľudské práva. A pokiaľ to chceme robiť, musíme sa zamknúť z OSN, pretože naše aktivity budú podstatne účinnejšie, pokiaľ tak urobíme. A po druhé, eh, v oblasti eh, energetiky, plynovod Nabuko. Myslím si, že sme sa oneskorili. Čína má svoj vlastný plynovod a Čína nás predbehla. Myslím si, že mali by sme konať podstatne aktívne v oblasti vzácných e, prvkov. Myslím si, že máme čo ponúknuť, máme e, e, skúsenosti, môžeme im ponúknuť naše skúsenosti v oblasti demokratického rozvoja. Mali by sme byť prítomní v oblasti hospodárstva a ľudských práv.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

Vítam návrh uznesenia Európskeho parlamentu k implementácii Európskej stratégie pre Strednú Áziu. Myslím si, že je to veľmi dobre načasované pre stratégiu, revíziu stratégie, ktorú pripravujeme na budúci rok. Stredná Ázia je regiónom, ktorý neustále je veľmi dôležitý pre Európsku úniu e, pretože e, takisto má to hranice s Afganistanom a to predstavujú rôzne hrozby pre EÚ, vrátanie terorizmu, obchodovanie s drogami a podanie, po, po, podobne. Ehm, rozšírená chudoba v niektorých z týchto krajín a ne, ehm, proces ekonomickej reformy v týchto krajinách predstavuje veľké vízy pre, nielen pre tieto krajiny samotné, ale pre celú regionálnu spoluprácu aj v oblasti bezpečnosti. Zároveň je tento región bohatý na prírodné zdroje a má veľký potenciál taktiež v oblasti ehm, vývozu energie do, do Európskej únie a za, prispieť európskej energetickej bezpečnosti. Tak preto je veľmi dôležité posilniť vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami. A od prijatia tejto stratégie Európskou radou v roku 2007 Európskej únii sa podarilo obmedzenými zdrojmi a za relatívne krátku dobu výrazne zvýšiť svoju úlohu v Strednej Ázii. Našou kľúčovou úlohou je úzka spolupráca spolu s OECD a OSN, aby sme pomohli týmto krajinám a podporovať e, tvorbu parlamentnej demokracie. To je dobrý príklad našej, našeho vysokého zapojenia. E, táto stratégia tiež vedla k ďalšiemu dobrému vývoju, ktoré stojí za spomenutie. Takisto máme vysoký politický dialog medzi e, Srednou Áziou na úrovni ministrov zahraničných vecí v týchto krajinách. Takisto máme aj pravidelný dialog so všetkými piatimi krajinami v oblasti ľudských, ľudskoprávnych otázok otázok, čo sa týka energie, sme bližšie než kedykoľvek predtým k pretaveniu e, plánov do skutočnosti. Pripravujeme e, takisto ten južný energetický plynový koridor. E, takisto vstupujeme do dialogu v hľadiska zabezpečenia riadenia alebo správy vôd. Takisto, čo sa týka vzdelávania, stále viac eh, študentov zo strednoazijských krajín prichádzajú študovať do Európskej únie a EU takisto poskytuje veľkú pomoc v oblasti vzdelávania. Takisto náš program technickej pomoci na podporu eh, hraničných kontrol a boj proti um, obchod, čiernemu obchodu a obchodom s drogami, to je stále naďalej veľkou prioritou v tomto regióne. Ďalej, čo sa týka E, finančných inštitúcií európskych. Máme tu Európsku banku pre obnovu rozvoj a táto je naďalej najväčším investorom e, pri rozvoji súkromného sektoru a takisto sme rozšírili aj e, mandát Európskej investičnej banky aj na oblast Strednej Ázie v oblasti životného prostredia a energetiky. Takisto sme aj posilnili naše európske delegácie v Kyrgyzsku, Tadžikistane, Uzbekistane a dúfame, že čoskoro v blízkej budúcnosti otvoríme za zastúpenie aj v Turkmensku. E, región naďalej, pravda, že má pred sebou veľké vízy, treba ešte veľa urobiť a je z hľadiska našich vzťahov s týmto regiónom. Situácia vlasti ľudských práv e, je pravda veľkou obavou, tak ako už tu spomenula to pani Alfano. A tiež musíme sa maximálne snažiť, ako môžeme lepšie zabezpečiť našu účasť v tejto citlivej a dôležitej oblasti. Ako bolo povedané, musíme otvoriť naše zastúpenia vo všetkých krajinách, čo je veľmi dôležité pre zvýšenie vizibility e, Európskej únie a predporu jednotlivých programov aby sa mohli lepšie využívať efektívnejšie. Keďže tie finančné zdroje sú pomerne obmedzené, tak je veľmi dôležité koordinovať s ostatnými medzinárodnými donormi a je treba túto spoluprácu zintenzívniť. Tiež to, že naše zdroje sú limitované, tak sa je treba sústrediť e, tak ako Európsky parlament e, spomenul, e, že treba zabezpečiť dobrú efektívnosť, a sústrediť sa radšej na menej dôležitých sektor, eh, na, na menej sektorov, začal od, ale o to dôležitejších, to je napríklad znižovanie chudoby, napríklad aj Tadžikistan a Uzbekistan sú tiež eh, prioritnými príjemcami prostriedkov, a keďže tento región je tiež eh, rozmanitý, um, ale sú otázky ako napríklad správa vody, správa hranice, e, boj proti obchodovaniu, čiernemu obchodu. Je treba pristupovať týmto krajinám trošku jednotlivo a tiež e, alebo rôznorodo. Čo sa týka Kazachstanu napríklad, nedávno sme od, začali rokovať o zlepšenom alebo posilnenej spolupráci a dohode o spolupráci, ktorá bude prvá v regióne. A chcel by som ukončiť tým, že Európsky parlament hrá dôležitú úlohu na ceste v našich zlepšovaní našich vzťahov s Strednou Áziou. Vítame návštevy Európskeho parlamentu do týchto krajín a pravidelné medziparlamentárne dialógy takisto, že dojde k posilneniu takéto medziparlamentnej spolupráce, ktoré sa predpokladá, pretože to predstavuje veľmi dôležitý tu pre našu e, najbližšiu správu a takisto blahoželáme spravodajcovi predsedajúca. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sme ukončili rozpravu na túto tému a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30. Teraz Prejdeme k ďalšiemu bodu našom programu.